kým o šiestich eh, návrhoch uznesenia ehm, k štyrom prípadom núteného vysťahovania v Zimbabve. Takže dávam hlasovať eh, o všetkých naraz. Eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Je to prijaté. Item is the vote on seven motion. Ďalej je to návrh uznesenia siedmým uzneseniam k situácii v Kambodži, najmä pokiaľ ide o prípad sama e, Renziho. Takže zase je tu spoločný návrh uznesenia a dá vám hlasovať o tomto, tí z vás, ktorí sú za, kto je proti, kto sa zdržal. Takisto je to prijaté a napokon k Severnému Kaukasku, teda k predkaukasku. Máme tuto šesť návrhov k situácii v oblasti ľudských právach, konkrétne prípad Olega Orlova. Máme tu spoločný návrh uznesenia. Ale myslím, máme aj ústny pozmeňujúci návrh. Je to tak, pán Poselt? Máme ho, nech sa páči. Pán predseda, kolega Landsbergis, ktorý pozná Severný Kakazus, tak ako niekto druhý, urob, zanechal krátke pozmeňovacie návrhy, ktoré precizujú text, znenie textu a chcel by som, aby sme ich podporili. Ja ich tu mám predniesť v jeho zastúpení v bode 3. Chceme po Recognizes Russia's Right to Fight real terorizm, čiže chceme tam mať to slovo real, skutočný terorizmus, aby sme eh, spresnili tento text, aby sme skutočne eh, hovorili o terorizme. A potom v, bud- v piatom bode by sme chceli mať